Uh, Kolegovia, ak by ste si prosím posadali, začali by sme e, prijatím programu s nasledujúcimi zmenami. Nový bod 4, výmena názorov k situácii pána Ponyho. Je to nástroj európskych hodnôt pre občianskú spoločnosť a občianske organizácie, ktoré postupujú podporu demokraciu, právny štát a základné hodnoty bude to o 9. hneď po bode pána Timmermansa. Ak nie sú námietky k takto zmenenému programu, považujem ho za schválený. Dnesné tlmočenie Chorvátska, Dančina, Malčina e, nie sú dostupné, takže zostaneme pri veci. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli do Štrasburgu. Máme tu dva, dva dôležité veci na programe. Štrukturovaný dialog s podpredsedom komisie, pánom Timmermansom. Srdečne vás medzi nami vítame. A odborne je tu pán Timmerman preto, aby hovoril o implementácii pracovného programu na rok 2017 a prioritách na rok 2018. Ale máme tu citlivú situáciu, kolegovia, ako viete. E, v súvislosti s Polskom, Maltou a nedávno aj v súvislosti so Slovenskom sa udiali veci, takže vypočujeme si komisára, jeho analýzu toho, ako sa aktuálne vníma táto situácia a potom otvoríme rozpravu. Takže zhruba máme. Máme dosť času na túto rozprávu až do 9. Takže dovolte mi odovzdať slovo prvému podpredsedovi komisie. Srdečne vítame, nech sa páči, máte slovo. Ďakujeme, Claude. Mohli by ste na minútku, prosím, pochopenie, kým začnem s hlavnou témou. Ctené poslankyne poslanci, dovolil by som si na minútku sa s vami podeliť e, o moje názory, e, vyhlásenia, ktoré ktoré premiérka Teresa Mayová dnes v Dolnej snemovni e, zverejnila o útoku nervovým plynom v Spojenom kráľovstve. E, o tejto téme by som rád. Je jasné z toho, čo som si vypočul od pani premiérky Majovej, že sa využil nervový plyn istého typu proti občanom, ktorí žili v Spojenom kráľovstve. Je to nervový plyn, ktorý je zakázaný podľa dohovoru OSN a premiérka Mejová požiadala o e, vyšetrenie, objasnenie. Tento plyn sa vyrába v Rusku, čiže pani premiérka požiadala objasnenie ruských úradov, či to bol zámer, či sa zámerne použil tento nervový plyn, alebo či stratili možno nejaké vzorky tohto, nejaké časti a chcem vyjadriť solidaritu s britskou vládou. Veľmi silne cítim, že musíme obhajovať základné hodnoty ľudí, ktorí žijú na našom území, musíme chrániť a silne vyjadriť e, náš postoj k tejto komplikovanej situácii v krajine, ktorá je blízka Európskej únii, ale je žiaľ v rozpore s mnohými základnými hodnotami, ktoré vyznáva Európska únia. Iba Spomeniem tie, ktoré sú relevantné pre váš výbor. V roku 2006 parlament prijal zákon, kde sa hovorí o zabíjaní zradcov za hranicami. V Európskej únii môžeme diskutovať o mnohých veciach, ale zostávajme spojení vo vízii, ktorú zdieľame, jasne vyjadríme solidaritu s britskými orgány s Britmi v tejto ich ťažkej hodine. Veľmi jasne chcem povedať, že chcem vyjadriť úctu a vďačnosť tomuto výboru nielen za ťažkú prácu v toľkých dôležitých tematikách, ale aj v tom, ako sa hlásite k právnemu štátu a hodnotám únie. Tie, čo nás spolu vytvárajú, skutočne verím, že nie je lepšej kauzy, ktorej by sa dalo slúžiť. A žijeme v časoch, keď žiaľ je nevyhnutné sa postaviť za tieto veci, nahlas o nich hovoriť, vyjadriť sa k viacerým témam, najmä k právnemu štátu. Ja budem hovoriť o Rumunsku, Slovensku, Malte a Poľsku a potom sa pokúsim odpovedať na vaše otázky. Najprv sa vo všeobecnosti vyjadrím k právnemu štátu v pracovnom programe na rok 2018 sa predstavila aj iniciatíva, ktorá má posilniť právny štát v Európskej únii. Uznesenie z 25. oktobra 2016, uznesenie parlamentu, e, tiež prispelo k tomuto reflexívnemu procesu. Časy sa menia. Pred 4-5 rokmi sa zdalo, že právny štát e, O tom sa vôbec nehovorilo v našich diskusiách a teraz hovoríme o základných slobodách tak ako sme predtým hovorili o rybách a o financiách. Možno e, poviete, že žiaľ, musíme o takýchto veciach hovoriť, ale ja by som chcel zdôrazniť to pozitívne. Je to znak sily, že môžeme o týchto veciach hovoriť tu, v Európskom parlamente, vo výbore, v Európskej komisii a v Európskej rade, kde členské štáty už sa nezdráhajú prijať kolektívnu zodpovednosť. Je to v súlade s článkom 2 a to je dobrá vec pretože v konečnom dôsledku je to tá najexistenciálnejšia otázka, na ktorú si musíme odpovedať. Aký druh únie chceme, v akej chceme žiť? Teraz Poľsko. Ďakujem výboru pre občianske slobody Európskeho parlamentu za silné zaangažovanie sa pri obhajobe právneho štátu v Poľsku a za podporu Európskej komisie v tomto zmysle. Nie vždy to bolo ľahké za ostatné dva roky. Som hrdý na to, že spolu s pánom predsedom komisie e, Jur- Junckerom a s celým kolegiom sme sa v roku 2018 vyjadrovali k týmto obavám a požiadali sme Poľsko, aby sa zúčastnilo e, skutočného dialogu. A chcem to počiarknúť. Tí z vás, ktorí čítate niektoré noviny v Poľsku, iste vnímate, že sme rozdelení. Predseda komisie Juncker a ja nemáme ilúziu, sme sklamaní, ale myslíme si e, to isté o tejto veci a bojujeme bok po boku vedno. A za ostatné dva roky si myslím, že to je jasné ponúkame spoluprácu Poľsku, napriahneme ruku, napriahajúc ruku k Poľsku, ale napokon bolo potrebné aktivovať článok 7.1, nie preto, že by sme chceli Poľsko potrestať sankciami, ale preto, že Európska komisia je strážkyňou zmluv a príde chvíľa, keď musíme jednoducho rázne sa ohradiť. Parlament nás e, podporoval v tejto veci právneho štátu. Uznesenie parlamentu z 1. marca zasiahlo e, všetky politické skupiny, podporili ho. Je tu naozaj zásadné porušenie zásad právneho štátu v Poľsku, s ktorým sa treba vysporiadať e, čím najskôr. Spolu s rozhodnutím aktivovať článok 7.1 Európska komisia prijala odporúčania v rámci e, odporúčaní pre právny štát, aby pomohla Polsku vyriešiť problémy, ktoré boli identifikované za tri mesiace. Toto odporúčanie hovorí o krokoch, ktoré môžu polské úrady vykonať, aby zlepšili súčasnú situáciu. Konkrétne komisia verí, že polské úrady by sa mali vysporiadať s piatimi kľúčovými obavami. Prejdem nimi, ale už som to hovorila minulý, minule na plenárke, mnohí z vás ste tam však neboli, to je jasné, takže iba ich jednoducho vymenujem. Prvá veľká obava je z troch e, rozsudkov z roku 2016 v e, ústavnom súde v právnom štáte žiadna vláda nemá čo rozhodovať, ktoré verdikty sa zverejnia a ktoré nie, najmä ak publikovanie rozsudku znamená, že sa rozsudok stane právoplatným až po zverejnení. Toto nemá byť ponechané na vládu, ale na súdy samotné. A ak súdy pochybia, môžu iné súdy napraviť túto chybu. V žiadnom prípade sa vláda do toho nemá vmiešať. Po druhé, nastoliť e, legitimnosť ústavných súdov zabezpečením toho, že Sudcovia sú legitimne zvolení a vymenovaní. Po tretie, opraviť zákon o najvyššom súde tak, aby sa e, neaplikoval vek odchodu do dôchodku, tak ako to je za súčasného stavu. Treba sa vyhnúť tomu, aby 80 súčasných súdcov Najvyššieho súdu bolo prinútených odísť do predčasného dôchodku. A napokon tí sudcovia, ktorí si želajú zostať tam by sa mala aplikovať mimoriadná mimoriadný postup odvolania, aby bolo možné rozsudky aj spred 20 rokov na základe sociálnej spravodlivosti opätovne preskúmať. Nie preto, že by bola iná situácia, ale, alebo politické a právne okolnosti. Nie, Benátska komisia sa k tomu vyjadrila a môžete si prečítať, ako odôvodňuje svoj postoj k právnemu štátu v Poľsku. Štvrtá obava, treba novelizovať zákon o režime bežných súdcov na bežných súdov. Minister spravodlivosti by mal predložiť ich e, posty a takisto treba napraviť súvisiace záležitosti. A piata obava, novelizácia zákona o rade, justičnej rade, ktorá predčasne ukončila e, pracovnoprávne vzťahy so súčasnými sudcami a sudcovia majú byť jednoducho volení inými sudcami a nie politikmi. Komisia sa rozhodla takisto e, súdiť e, Poľsko, pretože porušilo zásady e, únie v oblasti justície a Európsky súdny dvor 27. februára sa vyjadril v portugalskom prípade 66 lomeno 16 Vyjadril sa tam e, rozsah článku 2 a 16 a príslušné vzťahy na národnej úrovni, ktoré by mali zabezpečiť nezávislé súdnictvo. Treba tieto verdikty a rozsudky náležite preskúmať, pretože prispejú k našej rozprave. Sú to naozaj zaujímavé rozsudky a som e, rád by som ich odporúčala do vašej ctenej pozornosti. V januári tohto roka komisia a poľské úrady e, korešpondovali a pripomienkové konanie sa konalo na rozličných úrovniach. Minulý štvrtok pán predseda komisie Juncker a ja sme sa stretli s pánom premiérom, takisto dvakrát v januári, vo februári s ministrom zahraničných vecí pánom Čaputovičom a dohodli sme, že budeme pokračovať dialogu v aj v Bruseli. Navyše, pani komisárka Jourová sa stretla s, s svojim naprotivkom v Poľsku a hovorili o odborných záležitostiach. Tieto stretnutia sa niesli v otvorenej atmosfére. Dialóg teda je nastolený, ale dialóg musí viesť aj ku konkrétnym výsledkom, na ktorých ešte stále pracujeme. Buďte si istí, že Európska komisia bude pravidelne informovať Európsky parlament o tom, ako sa vec rozvíja a ak aké veci sa, sú aktuálne. Rátame s neoceniteľnou podporou Európskeho parlamentu. Bez vás by sme v minulosti neboli schopní e, dosiahnuť mnohé úspechy. Pracujeme ruka v ruke, posilňujete stanovisko e, komisie a ste zaangažovaní. Som vám za to veľmi vďačný. Kým sa vyjadrím k témam e, týkajúcich sa Malty, Vyjadrím sa e, všeobecne k vraždám novinárov na, v Poľsku, e, pardon, ospravedlňujem sa, tlmočník na Malte a na Slovensku. Ide tu o slobodu tlače. E, zabíjanie alebo zastrašovanie novinárov nemajú miesto v Európe, v žiadnej demokratickej krajine. Komisia silne odsudzuje ohavnú vraždu slovenského novinára Jana Kuciaka spred niekoľkých týždňov a Dafne z Malty, ktorá bola zavraždená v oktobri 2017. Tieto zločiny šokovali európsku komunitu. A my sme komunitou ľudí, sme spoločenstvom. A toto sme neočakávali, že sa stane v Európskej únii. A predsa sa to stalo. A je to istý spôsob zastrašovania novinárov a stiažovania ich práce. Mali by sme si toho byť vedomí. Je to priamy zásah do jadra právneho štátu. Opätovne sme hovorili v prípade Malty, že komisia očakáva nezávislé a náležité vyšetrenie e, vraždy Dafne a progres sa síce pozoroval, ale potrebujeme pokračovať v apelovaní na príslušné úrady, aby pokračovali vo vyšetrovaní, až kým bude možné tento prípad uzavrieť a kým sa nastolí spravodlivosť. To platí i v prípade Slovenska. E, Žiadny kameň by nemal zostať neobrátený. Všetko, čo sa dá, treba preskúmať, aby páchatelia boli predvedení pred tvár spravodlivosti. V prípade Slovenska tie osoby, ktoré stlačili e, kohutík na zbrani, to nie je všetko. Sú tu aj ľudia, ktorí poslali týchto ľudí vraždiť. Potrebujeme sa dostať e, naozaj dôkladne k vyšetreniu toho, čo sa stalo. Je to taká chobotnica, ktorá sa rozťahuje po v istých smeroch a preto tieto smery treba preskúmať bez výhrad. V prípade Malty som si poznamenal, že ste už diskutovali s pani komisárkou Jourovou, ktorá je priamo zodpovedná za mnohé e, príslušné tematiky. Komisia víta správu, ktorá nasledovala po ad hoc delegácii na Maltu minulý rok e, vedenou pani Gomez. E, takisto berieme na vedomie všetko, čo ste napísali do správy. Monitorujeme situáciu, ktorá spadá pod našu právomoc a želáme si efektívnu implementáciu e, legislatívy, ktorá by pomohla v tejto veci. Trváme na tom, aby malské úrady naďalej sa snažili e, odpovedať na všetky obavy a výzvy v tomto kontexte je tu vyhlásenie maltského ministra spravodlivosti, že Malta oficiálne sa prihlási k zámeru byť súčasťou Európskej prokuratúry. Je to pozitívny zámer a určite tá správna voľba. Ale nezastaňme tu. Trváme na tom, že malské úrady by mali napredovať vo svojich úsiliach, aby sa vysporiadali so všetkými problémami. Robia to zatiaľ transparentne a úspešne a treba, aby parlament, ktorý vyjadril výhrady k Malte, dostal odpovede na svoju otázku a aby sa nastolila dôveryhodnosť tejto krajiny opätovne. Čo sa týka zákonov proti praniu špinavých peňazí, integrita finančných systémov únie sa dosiahne tým, že sa e, bude vyšetrovať a prenasledovať finančná kriminalita v celej Európskej únii. Pranie špinavých peňazí je e, niečím, čo sa mení Nové pravidla sa transponujú. V januári tohto, tohto roku Malta upovedomila o transpozícii troch e, smerníc o praní špinavých peňazí, ktoré boli transponované už minulý rok pred 26. júnom. Takže teraz sa posudzuje situácia ustanovenia, ale m, mm, transpozícia ako taká nestačí. Treba ju aj aplikovať v praxi. Pôvodná analýza, ktorá sa týka odborných aspektov prebehla a záverom je, že sa žiadne systematické porušenia e, smerníc proti praniu špinavých peniazy nenašli. E, inštitúcie však zostávajú e, pod dohľadom, pretože tu zostávajú otázky nezodpovedané a vo všeobecnosti treba povedať, že komunikácia s verejnosťou musia byť, musí byť naozaj trans, transparentná, aby verejnosť verila orgánom. Komisia preto bude žiadať informácie ďalšie informácie a pokračovať v dialogu s malckými úradmi. Takisto Európsky bankový úrad bude posudzovať, či banky zariadili e, sa proti konfliktu záujmov, či sú to supervízne povinnosti splnené, či sa splnili e, náležitosti pre dohľad. Sú tu konkrétne banky, ktoré boli e, oslovené, ktoré poskytujú aj služby v Európskej únii. Komisia úzko sleduje náležité, náležitý režim, e, ktorý je proti praniu špinavých peňazí na Malte a Rada Európy a ďalšie úrady boli mimoriadne napomocné v tomto smere. Takže ujali sa svoje zodpovednosti, berú svoju úlohu vážne a za to by som ich chcel poďakovať. Čo sa týka programu investícií pre občanov na Malte, máme tu príslušnú správu a taktiež prídu e, správy aj e, ohľadom e, tejto situácie v ostatných členských štátoch, čo sa týka teda udelovania občanstva investorom. A máme tu správu v rok, pre rok 2018, ktorá sa mentálne chystá. Pozeráme sa na e, to, ako by mohli v členských štátoch vyzerať takéto schémy udelovania občanstva investorom. Máme tu uznesenie zo 14. novembra minulého roka Európskeho parlamentu ohľadom právneho štátu na Malte a taktiež prebehla spoločná misia výboru Libe a taktiež bývalého e, výboru PANA. A tie poukázali niektoré dôležité otázky, ukázali, že parlament je skutočne aktívny, angažovaný, nám komisie to taktiež veľmi pomáha, uľahčuje nám to prácu, môžeme lepšie a riadnejšie pracovať. Ďakujem za to. Taktiež Ehm, sme povedali, že je treba zosúľať udelanie občanstva s medzinárodnými pravidlami, tak ešte musí byť previať spolupráca medzi jednými členskými štátmi. Európske právo vyžaduje, aby e, v kontexte investorských e, schém bolo občanstvo udelované, e, pokiaľ tam je nejaké riadne prepojenie medzi osobou a tým členským štátom, v ktorom napríklad sídli. Maltské orgány sa upovedomili, pardon, sa dohodli v januári 2014 s komisiou na tejto schéme, ale toto podliehalo tomu, že žiadatelia o občianstvo museli preukázať, že na Malte skutočne sídlia, že tam je určité prepojenie s touto krajinou. Komisia monitoruje implementáciu tejto schémy zblízka. Chcel by som zdôrazniť, že komisia berie otázku korupcie členských štátov veľmi vážne. Akákoľvek, akýkoľvek spätná väzba od zúčastnených strany je vzácná, taktiež prevencia korupcie je zásadná v rámci európskeho semestra hospodárskeho riedenia, predovšetkým v reforme štátnej správy. Taktiež e, e, správa v tejto oblasti pre Maltu bola publikovaná minulý týždeň. Bola tam aj sekcia e, venovaná boju proti korupcii a správa zdôrazňuje tú skutočnosť, že korupcia je vnímaná ako problematický faktor pre obchodovanie na Malte a zatiaľ je tam skutočne rozdrobené prostredie rôznych agentúr, ktoré sa zaberajú otázkou korupcie. My budeme túto situáciu zblízka monitorovať a bude to pre nás priorita. A Skutočne sme radi, že malské orgány sa rozhodli pristúpiť k úradu Európskeho prokurátora a naďalej budú sa usilovať túto situáciu riešiť. Teraz Rumunsko. Ja som 1. marca bol v Bukurešti, diskutoval som tam o ďalších krokoch, aby boli splnené odporúčania v súvislosti s mechanizmom e, verifikácie a spolupráce. Pozerali sme sa na to, ako prekonať kontroverzie v súvislosti s reformou súdneho sektora, ako zlepšiť e, súdny sektor. A ja som chcel, aby celý ten proces sa znovu rozbehol. No a po tejto návšteve som teraz mierne optimistický, čo týka prekonania súčasných kontroverzií. Avšak je treba uznať, že naďalej sú tu problémy, predovšetkým, že je tam silná polarizácia stanovisiek e, súdneho sektora a politikov. Čo sa týka mechanizmu verifikácie spoluprácu, tak to by som porovnal s maratónom. V Rumunsku už sa nachádzame e, v poslednej časti maratónu. Je dôležité utekať a utekať správnym smerom a nie naopak. A ja som tam jasne povedal, že nie je treba sa pred cieľovou paskou otočiť a vrátiť sa naspäť. Zodpovednosť, a tá najväčšia zodpovednosť je v rukách rumúnskych orgánov. Jean-Claude Juncker jasne prejavil svoje želanie ukončiť e, trvanie tohto mechanizmu ešte v priebehu e, mandátu našej komisie. Toto je náš plán, ale nie je to niečo, čo je už stanovené 100%. Toto sa môže stať iba pokiaľ budú podmienky 100% splnené. Je to možné, ale je treba nadalej pracovať s rovnakým odhodlaním ako doteraz a s väčším odhodlaním, než akého sme boli svedkami za posledných pár rokov. Potrebujeme lojalnú spoluprácu medzi rumunskými orgánmi a politická konfrontácia musí ustať Taktiež expertíza Greko a Benátskeho výboru musí byť využívaná. Toto sú veľmi rešpektovaní experti, nie je to žiadna inkvizícia. Sú tu a chcú pomôcť. Na záver ešte jednu vec. Nemôžete právny štát a rešpekt pre inštitúcie vyjadrovať len v pravidlách. Ide to aj o politickú kultúru. A tam sa vytvára situácia, ktorá nie je dobrá pre právny štát a nejaká e, ohovaracia kampaň proti sudcom, e, sú tam billboardy, kde sa napadajú sudcovia, hovorí sa, že sú skorumpovaní komunisti. Toto je dobré pre právny štát, pre realitu, pretože to nie je ani pravda, ale nemôže jedna inštitúcia prenasledovať druhú. A taktiež súdy by nemali bojovať proti parlamentu ani proti vláde. Je treba rešpektovať vzájomne svoje právomoci. Ide tam o riadne rozdelenie právomoci. Takto to má fungovať. Ja myslím si, že toto je súčasť demokratickej kultúry, kultúry právneho štátu. Na tom je treba pracovať. Je treba podnecovať vzdelávanie. Na to sa niekedy zabúda. Ako som povedal na úvod, a toto už naozaj na koniec, predtým, než sa budete môcť pýtať, my sme zraniteľnejšie, než si niekedy myslíme, lebo toto je prekárna situácia, ale my musíme hovoriť, musíme byť počuť a potom môžeme posilniť právny štát v Európskej únii. Ďakujem. You, Ďakujeme, komisár. Prejdeme rovno ku kolegom. Každý, kto tu je, sa chce vyjadriť, takže prosím, obmeste sa všetci na dve minúty. Pokiaľ nakoniec nám ešte ostane čas, tak môžeme urobiť druhé kolo otázok, alebo nejakú spätnú väzbu si môžeme vypočuť, lebo sú tu dôležité témy, Takže prosím, každé dve minúty a pokiaľ chce niekto neskôr ešte niečo povedať, tak môže. Najprv pani Becová za EPP. Ďakujem, Klo, ďakujem a podpredseda Timmermans za to, že ste hovorili jasne a presvedčivo. Niektorí premiéry v našej EÚ si myslia, čo si myslia, ale ide tu o demokraciu, kde sa musí absolútne chrániť práva a my si myslíme, že toto je zásadné a je treba stále opakovať, že korupcia a bestretnosť zabíjajú princípy právneho štátu. A preto potrebujeme nezávislé súdnictvo, ktoré nebude pod vplyvom politikov na papieri aj v praxi a potrebujeme aj slobodné a chránené médiá, taktiež slobodu prejavu. A z tohto dôvodu bojujeme za demokraciu, za právny štát a zachovanie základných práv na Malte, v Polsku, v Rumunsku, na Slovensku, všade v Európskej únii. Dafne Karuana Galícia a Jan Kuciak boli novinári, ktorí boli e, zavraždení 5 mesiacov jeden po druhom. Dafne Karuana Galícia na Malte, Jan Kuciak na Slovensku vyšetrovali korupčné prípady, špinavých peňazí, mafiu, Nede tu len o tie dve vraždy, ide tu aj o súvisiace otázky, ktoré vyplávali na hladinu po tom, čo títo novinári boli zavraždení. Vidíme, že je tu rozdiel medzi právami, ktoré očakávame ako európsky občania a mechanizmami, ktoré majú zaručiť ich dodržiavanie. A preto tento parlament si myslí, že demokracia, základné práve všetkých občanov a právny štát vo všetkých členských štátoch sú zásadné a toto vrátanie ehm, opatrení, ktoré by bránili napríklad pred ohováraním a ohrozovaním novinárov a mimovládnych organizácií. Máme tu taktiež nejaké opatrenia, odporúčania, ktoré mohli byť vypracované špecificky pre každý členský štát. Toto nie je žiadny nový nápad a každý členský štát by tým pádom bol pod rovnakým dohľadom zo strany nezávislého expertného týmu, ktorý by mohol do detajlov sledovať situáciu vo všetkých členských štátoch. Takže nejde tu o to prenasledovať nejakú jednu konkrétnu krajinu, je treba zmeniť celý ten systém. A ja by som sa chcela opýtať na jednu vec čo ste povedali na začiatku. Chcem poďakovať za vaše odhodlanie. Je tu nejaké načasovanie pre takýto mechanizmus? Ten by sme určite mohli podporiť. Ďakujem pani Sipo za SAD. Ďakujem. Myslím si, že je nepochybné, že nezávislé a kritické investigatívne médiá sú pilierom právneho štátu a demokracie a preto pokiaľ za krátke obdobie dvaja investigatívni novinári, ktorí obaja pracujú na otázkach korupcie a prepojením politiky a mafie, sú zavraždení, tak toto skutočne by nás malo znepokojovať v celej Európskej únii. A je dobré, že sa snažíme na to prísť, čo sa deje v príslušných krajinách, ale taktiež na európskej úrovni sa snažíme zmapovať situáciu, lebo potom sa môžeme lepšie rozhodnúť, čo treba robiť, aby sme túto situáciu riešili. Som veľmi rada, že minister vnútra na Slovensku odstúpil zo svojho úradu a že na seba vzal politickú a morálnu zodpovednosť, ale toto nestačí, pretože je treba teraz ďalej skúmať e, situáciu, ako som už povedala. Čo týka nejakých príčin toho, čo, čo sme boli svedkami za posledných pár mesiacov, Skutočne tam bolo veľa, veľa korupcie. Proti korupcii treba bojovať, treba ju zastaviť vo všetkých členských štátoch. Takže okrem toho, čo môžeme robiť, preto aby sme podporili vyšetrovanie na Malte alebo na Slovensku, tak by som sa taktiež chcela vyjadriť k určitým správam o korupcii v Maďarsku. Tu mám určité obavy a taktiež s tým je treba niečo robiť. A je treba tlačiť na vládu, aby toto zastavila. Mňa by zaujímalo, či by komisia podporila takéto požiadavky na zmenu mm, pravidel v súvislosti s európskym rozpočtom, že by napríklad európske financie boli alebo fondy boli podmienené v prípade niektorých členských štátov. Taktiež otázka Polska som veľmi rada, podporujeme spustenie článku 7 komisiou, alebo teda zatiaľ je to odsek 1 eh, článku 7, dúfam, že odsek 2 nebude potrebný. Zatiaľ nemáme jasnú reakciu zo strany polskej vlády na rade. Neviem, či vy sa tu môžete nejak lepšie vyjadriť, ale určite by bolo dobre vedieť, či teda do konca marca ako to bude vyzerať, či je treba pokračovať ešte po spustení článku 7. Chcela by som sa taktiež opýtať na právny akt, ktorý bol odsúhlasený v decembri 2016, kde tu máme takýto posledný bod v ustanovení ohľadom e, dôchodkových a poistných práv ktoré sú teda odňaté od e, tých príslušných úradníkov a celých ich rodín. Ako sa pozeráte na e, toto ustanovenie? Ďakujem. To ne. Ďakujem, prosím. Každý dve minúty. A teraz pán Jurek za EKR. Ďakujem predovšetkým. By som chcel vyjadriť vďačnosť pánu Timmermansovi za to, že tu dnes s nami je. Povedali ste, že bude mať príležitosť viesť nejakú všeobecnejšiu diskusiu, nebudeme hovoriť len o konkrétnych krajinách. A som veľmi rád, že táto diskusia dnes prebieha. Ešte by som sa rád vyjadril k určitým otázkam, o ktorých ste hovorili vy. Ja som sa vás pred nejakou dobou pýtal, na vaše hodnotenie situácie v súvislosti s zákonom o eutanázii v Holandsku. Na základe prezentácie od týchto otázok eh, v určitých novinách, bol to teda prípad jednej ženy, ktoré bolo zamietnuté poskytnutie eutanázie napriek tomu, že si to prijala. Takže mňa by zaujímalo, čo mi poviete k tomuto. Ja som vám poslal už otázku písomne, dostal som odpoveď a v tej stálo, že vy sa otázku je nezaoberáte. Ja som sa pýtal na ľudské práva, špecifické osoby. Osoba, ktorá musela zomrieť napriek tomu, že nechcela. A mňa by zaujímalo, ako to teraz vyzerá Niekedy niektorí hovoria, že to sú falošné správy, fake news, ale my to hovoríme skôr o falošnej tolerancii. Mňa by zaujímalo, čo mi k tomu poviete. Pred nejakou dobou som sa vás taktiež pýtal na to, čo si myslíte o francúzskom zákone, ktorý umožňuje uväzniť niekoho na dva roky, pokiaľ tam došlo k nejakému morálnemu tlaku, tzv. morálnemu tlaku na niekoho. Tu hovoríme o morálke. Toto sú všeobecné otázky. Nemáme veľa času o tom dnes diskutovať, ale mňa by zaujímala vaša reakcia, lebo reakcia by mohla preukázať vašu objektívnosť. A nehovorte, že my sme proti Európe, my len kritizujeme politiky, ktorými nesúhlasíme. Takže Nemyslíte si, že sme proti Európe? Sme proti konkrétnym politikám a tie ísť pochybňujeme. E, spoliehame sa na vašu dobrú vôľu. Za Alde pani Wikström. Ďakujem. I ďakujeme vám, pán podpredseda, že ste tu s nami znova. Hoci je neskoro v noci, je to veľmi dôležitá téma ja si vážim to, že hovoríte o právnom štáte ako prostriedku na podporu kultúry. Na to sme možno zabudli. Veľmi sme sa sústredili na to, ako chrániť, ale ako podporiť kultúru. Tu je e, právny štát naozaj e, centrálnym bodom. Už dávno sme o tom asi mali hovoriť. Inak by tu neboli e, atentáty na žurnalistov na Malte, na Slovensku a inde. Je to veľmi e, alarmujúca situácia. Dnes sa veľmi zameriavame na Polsko z očividných dôvodov. Po tom, čo sa spustil článok 7 voči Polsku, ja viem, že lehota pre polskú vládu s formálnou odpoveďou a odpoveďou je 20. marca Rada by som vedela, čo, sa, čo vy robíte medzi tým. Chceli by ste sa s nami podeliť o to, čo sa deje teraz? Ja osobne verím v to, a je to hlboké presvedčenie, že ak by sme boli bývali konali voči Maďarsku pred pár rokmi, tak toto správanie Polska opakujúce tento postup by nebolo také zjavné. Je dôležité, aby sa tieto veci ukončili, nie len pokiaľ ide o potlačanie právneho štátu, ale že to ukončíme. Ja si myslím, že musí existovať nejaký priestor medzi nekonaním vôbec a hneď jadrovou bombou. Preto ten mm, postup monitorovania je tu rozhodujúci. Mohli by ste v krátkosti pohovoriť o tom, ako to zamýšľate? Viem, že e, nie ste toho veľkým zástancom, ale je snáď možnosť vyhnúť sa takejto e, situácii e, v čoraz väčšom počte členských krajín. Birgit povedala, že potrebujeme kondicionalitu, reciprocitu medzi plnením podmienok a zachovávaním právneho štátu a príjmaním fondov EÚ. Ako to vnímate? Bola by to pre vás cesta vpred? Teraz pani Ernst Zague. Äh, e, Dank, Herr Kommissar. Vážený pán komisár, keď vás tak počúvam, tak vás musím naozaj podporiť. A musím spolu s vami žasnúť, čo sa e, udialo s e, našou Európou. Hovoríme o zabezpečovaní právneho štátu a vy tu hovoríte o množstve zlyhaní alebo teda previnení voči právu v EÚ. Keď tak počúvam, tak si kladiem otázku, kam sme sa to dostali? Mohla by som sa provokatívne spývať, koľko percent práce komisie spočíva v tom, e, dbať na to, aby členské krajiny dodržiavali EU e právo ale ide aj o to zamýšľať sa, či naše zmluvy, tak ako teraz vyzerajú, či ešte vôbec sú v súlade s tým, čo zažívame. Postačujú, netreba ich zmeniť. Stačí nám perfektne článok 7, že zasa pôjde komisa niekam, kde sa bude musieť pozerať na stavu, stav, ísť k súdu, intervenovať. Ja si kladiem otázku, netreba náhodou niečo zmeniť? Nemecká kancelárka navrhla svojho času nie tu meniť zmluvy, ale povedala, či by nebolo treba e, fondy EÚ si zobrať pod do, e, drobnohľad, keď e, štáty napríklad nechcú sa držať z dohôd a zbrať utečencov. Tu sme v podstate bezmocní. To bola moja prvá otázka. Zdá sa, že novinárska práca je jedna z najnebezpečnejších na svete. Malta, Slovensko, a rastie tu strach z toho, čo sa deje. A jedno by som chcela vedieť o Slovensku. Vyvíjala komisia tlak na to, aby tu bolo nezávislé spracovanie udalostí. Mohli by ste čo si povedať? Do akej miery to možno zabezpečiť? A posledná otázka. E, prekvapuje ma, že ste nič nepovedali o Maďarsku. Prijali sme tu silnú uznesenie, ako viete, a zákon proti mimovládkam je Katastrofa predsa to. Ako to momentálne vyzerá? Povedzte nám k tomu niečo. Ďakujeme pani Sargentini za zelených. Um, Áno, pán komisár, máte pravdu, sme zraniteľní. Demokracia je zraniteľnejšia, než si myslíme. A naozaj nedokážeme ju, e, naše demokracie e, napraviť s len zákonmi. Je to vec kultúrna, vec kultúry. Ale nemali by sme sa potom pozerať na to, ako e, sa k tomu postaviť. Nie je nesprávne vidieť, že dokonca aj vy, keď vysvetľujete situáciu v Polsku, poviete, môžem vás odkázať na Benátskú komisiu, tam si to prečítajte a ja sa snažím pracovať na správe o Maďarsku tohoto parlamentu, kde musím e, vychádzať z Benátskej komisie, Lanzarotskej komisie, Komisie pre ľudské práva Rady Európy, ich špeciálny vyslanec v migrácii. Je tu určitá intelektuálna e, únava alebo lenivosť v inštitúciách EÚ, že sa musíme odkazovať na iných, že my nemáme postupy pri porušení, ktoré by sa zverejňovali. Tak veľmi by to pomohlo práci tohoto parlamentu pochopiť, čo presne je tam v tých postupoch pri porušení. Alebo keď sa pozrieme na jednoduchý postup a, a riešime diskrimináciu sudcov v Maďarsku a, a e, znevažovanie právneho štátu cez vekovú diskrimináciu Predsa pôvodne išlo o niečo úplne iné. Nie je teraz na čase, aby sme my ako Európsky parlament či komisia e, šli ďalší krok. Byť otvorený kriticky. Súhlasím s pani Wikström, že ak by sme boli e, pred pár rokmi riešili maďarskú situáciu, nemali by sme tu na tú kópiu v inej krajine postupujete v prípade Polska, ale musíme sa tu opierať na dvojtretinovú väčšinu v parlamente, ak chceme riešiť problémy v Maďarsku. A posledná otázka. Čo ak 20. marca nepríde od Poliakov odpoveď? Keďže tá trojmesačná lehota ste ju to vynašli, aby sa veci pohli. Ale nemusia odpovedať ani Bulhári, e, ak som to dobre pochopila, nechcú veľmi pokročiť. Čo, keď, keď sa nič neudeje po 20. Ďakujem. Ďakujem za tú otázku. To všetko smeruje k tomu, aké máte nástroje vlastne vo vašom repertoári v komisii pri takejto situácii, situácia súhlasu, spolurozhodovania. Ďalší poslanci, pán Bony. I will speak Polish. <laughs> Pohovorím v polištine. Bardzo dziękuję, panie wiceprzewodniczący, za... Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, za tieto všetky informácie. Od číslo 1 sa týka Polska. Žiadne z tých očakávaní, ktoré tu komisia vymenovala, zatiaľ sa nestretá s jasnou reakciou. Nedeje sa nič v tejto veci a tu už nastal čas, pristúpiť k novým krokom voči tomu, že demokracia a právny štát v Polsku sú porušované. Zoznámte sa prosím s tým, čo Polsko práve zverejnilo. Skúste si rozstriediť propagandu od pravdy. Tam je aj taký úsek, v ktorom sa hovorí, že polskí sovia sú už predstavitelia starého komunistického systému. V roku 89 vieme predsa, komunizmus skončil a pritom priemerný vek polského eh, sudcu je 41 rokov. V dvojke sa hovorí o novinároch Malta, Slovensko. Čo bude ďalej nasledovať? Nemôžeme predsa očakávať, slobodu médií, keď novinári nemajú možnosť slobodne pôsobiť. Práve my v parlamente a v komisii sa tým chceme zaoberať. Chceme túto novinárskú slobodu strážiť. Chceme, aby akékoľvek príčiny a dôvody vražd boli vyjasnené. Demokracia bez novinárov, ako sú títo, nebude existovať. A tretia vec, demokracia nebude existovať, nenaučíme sa ju, ak nevládne organizácie nebudú môcť voľne vo všetkých našich krajinách pôsobiť. Na pôde tohto výboru sa budeme i naďalej zaoberať financovaním týchto nezávislých organizácií, ako ich podporiť a chceme sa, pán komisár, obrátiť i na vás, aby ste toto úsilie podporili. Polsko, Malta, Slovensko, Rumunsko, a to je môj posledný bod, to sú krajiny, kde sme svetkami určitej krízy, krízy, ktorá rozžiera celú Európsku úniu. No a tu si myslím, že to naozaj stojí za dôkladnú analýzu týchto krajín. A teším sa dnešnému bodu. Ja viem, že je to dôležité a ťažko vás prerušovať, ale e, nebude potom e, čas. Pani Anderson, ani jej už nebudem hovoriť, aby sa teda držala dvoch minút. Ďakujem, ja sa odpichnem od toho, čo už povedali ostatní. Tá téma, ktorú riešia mnohé výbory, aj my Brexit v súvislosti s chartou základných práv a to v kontexte toho, že všetci viete, že tu je 6 e, kapitol, 50 e, prá- e, rôznych práv. Chcem to dať do kontextu, ktorý nasadila britská vláda, že dôvod, prečo sa to netransferovalo do domáceho práva, pretože sa hovorí, že nič v tej charte základných práv nie je nové. My na severe, v Severnom Írsku nemáme vládu a jeden z dôvodov je, že e, nevieme dosiahnuť rovnosť. Je tu neutrálny termín, kdeže v, keďže v, zatiaľ čo v EU, e, Európskom dohovore je jasná zmienka o rovnosti medzi mužmi a ženami. Ide o zachovanie charty a v spoločnej vláde britská vláda povedala, že sa nebudú naše práva znižovať. Ak sa toto má dodržiavať, tak my v Severnom Írsku po 50 rokov po kampani za ľudské práva nemôžeme ešte stále mať popieranie našich práv. Zajtra bude uznesenie, e, to bude obsiahnuté v uznesení rady, ale rada musí zabezpečiť, aby sa práva neokresávali. To sa vzťahuje nielen na Severné Írsko. My tu máme totiž správu, kde tie práva e, pre občanov, ktorí sú občanmi EU a žijú v Británii a sú v Severnom Írsku, bude situácia, že všetci ľudia z, vaši, z členských krajín, ktorí žijú v Británii a v Severnom Írsku nebudú mať ochranu podľa charty základných práv, ale Briti, ktorí budú v Európe, budú mať ochranu na základe charty základných práv. Myslím si teda, že popieranie charty pre základné práva nám v Severnom Írsku, kde my máme predsa špeciálny štatút, tu nejde e, len o e, otázku hranice, ide len o to, aby sme sa nevracali tam, kde sa kedysi naše práva popierali. Ak sa nebude charta vzťahovať na Severné Jesko, tak sa nechceme vrátiť do toho miesta, z ktorého sme vzýšli. Ďakujeme, Anna Gomez. Uh, that, uh, Pán komisár, uh, povedali ste veľmi správne, zastrašovanie novinárov, uh, atentáty na nich, to je zasahuje do srdca ľudské práva. To, čo sme videli na Slovensku a na Malte, tie hrozné atentáty, to ukazuje, že je tu čosi spoločné. Zabájanie mafie, organizovaný zločin a samozrejme eh, ľudia pri moci, ktorí sú odhaľovaní novinármi, sú vlastne týmto eh, držaní ako rukojemníci Pokiaľ ide e, o, Maltu, po piatich mesiacoch mám veľké obavy, že to vyšetrovanie sa uspokojilo, že vlastne sa poukázalo na e, mafiánov. Ale kto to zadal, objednal tento čin? Tu sa ne, nedostávame ďalej. A v tomto ohľade sa chcem spýtať, aký máte pocit, keď sa pozrieme na Maltu a vidíme, že dvaja členovia e, kabinetu, ktorí boli vystavený e, e, aj zverejnený v panamských e, správach, sú stále vo vláde. Myslíte si, že toto prispieva k vieryhodnosti a viere vo vyšetrovanie? No a potom ďalej. Dáli bývalý komisár na základe vyšetrovania Ola, Olafu obvinený Žiadne stíhanie sa nedeje na Malte. Dokonca aj poradcom pre premiéra. Nie tá istá strana, ale aj tak. Ne, znepokojuje vás to, keď e, je tu množstvo správ o rôznych e, zločinoch, privatizácie, kontrakty, e, dodávky oleja z Azerbajdžanu, predaj víz, krátkodobých víz, E, e-gaming, e, kryptomeny. Čo poviete na tieto otázky, pán komisár? Samozrejme, že chcem vyjasnenie. Takisto banka Pilates, veľmi relevantné otázky, rôzne tie náznaky e, prípadného e, e, zapojenia nie len pokiaľ je o Azerbajdžan, ale hneď aj Irán. Chcela by som povedať e, e, na záver, že verím, že Európsky cementár nie je s tým správnym priestorom na otázky korupcie. Tam sa nikto na korupcie nepýta. Je v tomto parlamente otázka prepájania tohoto správnym štátom a distribúcie fondov. A je áno, e, e, naozaj je pravdou, že mali sme dávno už konať s Maďarskom. Ďalšia rečnička. Ďakujem. Rada by som tu vyjadrila súhlas so všetkými tými kolegami, ktorí hovoria o tom, že európske inštitúcie musia byť odvážnejšie, keď budú definovať či už právny štát alebo politickú skorumpovanosť. A prečo? Nuž, všetkým je nám známe, že právnici a právne profesie sa často spreneverujú v tom, že pr- pracuje tak, aby ich legitimizovala toho, kto danú expertízu zadáva. Takže ja to vidím tak, že pravdepodobne aj v Polsku si nájdú tých správnych právnikov, na papieri totiž dokážu, že všetko je v poriadku. Budú to pravdy čiastočné, polovičné pravdy, prípadne aj nepravdy. A k tomu chceme však prísť e, na podstatu, tak nie Benátska komisia, ale inštitúcie únie by tu mali mať mandát, aby všetko sa opieralo o naše spoločné hodnoty, aby sme tomu dali ten správny rámec pre akékoľvek konanie. Ak by som z toho vychádzala, tak musím konštatovať, že v Polsku sa sa nedarí Polsku lepšie, odkedy sme sa tým zaoberali naposledy. Ale keď nám povie polský premiér, že Polsko už ani už ani nie je demokratickým právnym štátom, že ide o demokratický národný štát, tak je to jasné vzdialovanie sa právnemu štátu a koncepcii, ktorú sme si všetci e, ktorú sme považovali za spoločnú. A zdá sa, že sa to šíri aj do iných krajín a je v záujme EÚ teraz, všetkých európskych inštitúcií, aby vznikol prípadne nejaký dokument s definíciami právneho štátu za súčinnosti Európskeho parlamentu a taktiež z pohľadu nielen finančnej, ale i politickej korupcie. Thank you. Ďakujem, pán komisár. Viete, že nedá sa dostatočne zdôrazniť to, koľky z nás podporujú to, čo ste povedali k veciam, ktorými sa zaoberáte na tomto stretnutí s nami vo výbore LIBE. vo výbore pre občianske slo slobody skutočne veľmi oceňujeme, aký razantní ste v tejto veci, ale chcel by som povedať, že veľa z toho, čo tu odznelo, všetky tie obavy, vrátane Poľska, ale hlavne Malta a Slovensko, vyzerá to, že sme sa dostali na akúsi kryžovatku. Netýka sa to štrukturálnych problémov alebo portfólia jurisdikcie. Týka sa to zhoršovania základných práv a právneho štátu, zhoršovanie kvality demokracie ako takej. Ako to ukazuje dlhá éra recesie, ktorá zmrazila Európu. Ste tu, aby ste hovorili nielen o týchto veciach, ale aj o vývoji toho, ako sa správa pracovný program komisie v roku 2018, ako sa prispôsobuje výzvam. Je to posledný mandát Európskeho parlamentu, posledný rok mandátu ešte stále máme šancu veci e, priviesť k zlepšiemu. Ešte stále môžeme urobiť dobrú legislatívu, systematicky sa správať, azylový balík, šengenský balík a všetky prvky, ktoré máme na agende, spolu tvoria obraz, ktorý ukazuje istú perspektívu. Ak sa príjmu tieto zákony, tak určite veci nezhoršia, určite ich zlepšia. Chcel by som sa s vami podeliť o doplnkové myšlienky k, tými, k tým najdôležitejším témam. Mnohí z nás, ktorí sme tu, vás podporujeme eh, k tomu, čo ste povedali. Poľsko, akú má prognozu? Ako by Európska Európsky parlament sa mohol zapojiť do článku 7.1, do článku 2 eh, v súvislosti s Polskom. Článok 7.2, tam sa musí hlasovať v Európskom parlamente. Chcete do konca tohto mandátu aktivovať tento článok, aby tento Európsky parlament mohol hlasovať k záležitosti Poľska? Ďakujem. Pani Ruiz, nech sa páči. Ďakujem. Predovšetkým, pán Timmermans, viete, že si vás veľmi vážime, ale napriek tomu si, myslí, že, si myslím, že až dosť anielské to, čo ste povedali o tom bývalom plukovníkovi eh, ruskej tajnej služby, ktorý eh, bol eh, v podstate ruský plynom otravený, zavraždený v Británii. Použil skutočne to až ako keby to bol vtip, čo ste hovorili o tom otravnom plyne. Vyzerá to, ako keby to bola nehoda. Veď britská vláda je, sa musí k tomu trochu solidnejšie postaviť. No a po druhé, pán Timmermans, prepačte, Veľmi jasne som povedal, a bolo tu možno nedorozumenie, že postupujem podľa vyhlásenia Terezy Majovej, ktoré zverejnila v parlamente. Ale z toho, čo hovoríte, nie je až také jasné, že podporujem britskú vládu a Britov v tejto veci. Prosím, nech, to nie sú nejaké nedorozumenia. My sme pochopili, že podporujete Terezu May a to, čo povedala, ale v každom prípade to je skutočne veľmi zvláštne. Ako ke, je jasné, že to, čo sa stalo, nebola nehoda. Takže myslím si, že to nie je dobre to takto hovoriť. Hovorím vám to s láskou. Takže myslím si, že toto je veľmi jasná vec. Je na tom až skoro taký podpis. A po druhé, dúfam, že to nebude nepríjemné, čo poviem, kolegovia vám povedali už, že si vám, vás veľmi vážime. Tento parlament žiada, aby sme mali nejaký mechanizmus medzi uplatnením e, článku 7.2 a tým, čo máme momentálne. Lebo sa nám tu miešajú a nahromadia rôzne krajiny, rôzne podmienky, ktoré ohrozujú demokraciu v členských štátoch, ktoré sú časťou Európskej únie. Tieto mechanizmy, o ktoré sme žiadali a ktoré sa tu schválili v Európskom parlamente, sa nadalej neuplatňujú už niekoľko rokov po svojom schválení. Takže toto je jedna vec. Ale druhá vec, pán Timmermans, keď pre nás, sú prenasledovaní sudcovia kvôli pracovnej činnosti, sú teda prenasledovaní, tak toto je skutočne veľmi vážna hrozba, ako správne tušíte. A pokiaľ 30. marca nebudeme mať jasné rozhodnutie o strany Polska, tak čo robíme potom? Ja pochádzam z miesta v Európe, kde boli sudcovia taktiež prenasledovaní kvôli svojej činnosti a boli aj vraždení. Nebolo to v Taliansku, bolo to na severe, v Španielsku, v Baskicku. A u nás, odkiaľ pochádzam, tam sa taktiež prenasledovali a vraždili novinári, aby boli umlčaní, lebo to, o čo týmto ľuďom išlo, bolo úplne umlčať demokratický štát. Takže je treba zájsť len za rozhovory, je treba mať príslušné mechanizmy pre tieto krajiny, ktoré sa berajú určitým smerom. Pán Timmermans, hovoríme len to v tomto parlamente, pretože vás podporujeme, lebo myslím si, toto samo od seba neprestane. Mm, okay, Mr. Rade, please. Благодаря, господин председател. Уважаеми... Ďakujem, pán predseda, hovorí ďalší rečník. Vážený pán Timmermans, rád by som vám poďakoval za veľmi jasné stanovisko, za vašu obhajobu e, zásad právneho štátu v každom členskom štáte. Skutočne demokracia a právny štát sú základnými hodnotami Európskej únie a je povinnosťou všetkých nás chrániť ich, rešpektovať ich, obhajovať ich bez ohľadu na to, či sú to politici, či sú to bežní ľudia, ale na nešťastie nedávno boli tieto hodnoty podrobné testu, či existuje mechanizmus, ktorý ich ochráni. Preto aj my apelujeme na vytvorenie skutočného mechanizmu, ktorý by chránil demokraciu a právny štát. Dúfali sme, že do septembra minulého roka Európska komisia by mala hotový projekt, ale zdá sa, že nie. Mohli by ste nám k tomu poskytnúť informácie, ako to napreduje? Mohli by ste prosím vziať na vedomie to, že trváme na objektívnych kritériách, ktoré budú platné pre všetky členské štáty rovnako, bez toho, že by boli nejaké politické preferencie pre jeden alebo druhý členský štát EÚ. A čo sa týka mechanizmu pre Bulharsko a Rumunsko, monitorovanie korupcie, nemohlo by sa toto všetko nahradiť týmto mechanizmom? Pán Moráš, poprosím príspevky nech majú menej ako dve minúty, inak sa na všetky nedostane. Nech sa páči, odpoveda komisia. Ešte jedna rečnička. Ďakujem pekne, Klod, ďakujem pekne za vašu prítomnosť, pán komisár, za to, že ste prišli. V pracovnom programe na rok 2018 komisia zdôrazňuje veľmi dôležitý koncept a je to budúcnosť a schopnosť obhajovať spoločne zdieľané hodnoty, základné práva a právny štát. Vidíme, že právny štát sa v Európskej únii uplatňuje, ale bude komisia ambiciozná? Bude rešpektovať uznesenie parlamentu z roku 2016 o demokracii, právnom štáte a základných právach, ktoré sme vtedy prijali? Ktoré sme vtedy prijali? Táto silná iniciatíva by mohla pomôcť kompenzovať egoizmus a aroganciu niektorých členských štátov EÚ, ktoré jednoducho nerešpektujú rozhodnutia súdov a k imigrácii. To je moja druhá téma. Mohli by ste nám povedať aktuálny stav, kedy sa dostane táto téma na európsku agendu. To sa malo prijať zajtra. A čo sa týka xenofóbie, rasizmu, a diskriminácie, ktorá sa deje dennodenne v členských štátoch. Nemyslíte si vy v komisii, že by bolo lepšie razantnejšie zakročiť v týchto veciach zo strany komisie? A pred niekoľkými týždňami som, dostala komis, e, som poslala komisii otázku, či má stratégiu boja proti afrofóbii. E, mohli by ste nám k tomu niečo povedať? Pán Moraes vyvoláva ďalšiu rečničku. Ďakujem za slovo. Je mi veľmi ľúto, že tu znova hovoríme o Polsku a znova a znova, ale verím, že presne ako ste povedali, že môžeme ochrániť právny štát, ak jednoducho sa vyjadríme nahlas otvorenie k týmto veciam. A k tomu by som dodala, že sa musíme vyjadriť náhlas nielen doma, v našich krajinách, kde je ohrozený právny štát, ale aj na európskych fórach, ktoré sme ustanovili. Takže som veľmi vďačná, že ste sa aj vy zapojili a že si to môžeme spoločne prediskutovať. Je to naša Európska únia. Potrebujeme spoločné štandardy, potrebujeme nezávislé súdnictvo, právny štát, demokraciu a všetko to ostatné. Problémom však zostáva, že tí, ktorí sa tu doteraz vyjadrovali, zdieľajú tieto hodnoty a prihlasujú sa k zodpovednosti za tieto hodnoty a doma potom ich obvinujú, že sú udavači, zradcovia, vyhražajú sa im smrťou, ako viete. A je to zastrašovanie. Niekto tu už povedal, že sudcovia tých pravidelne prenasledujú, najmä tých sudcov, ktorí prichádzajú do Bruselu a zdieľajú svoje skúsenosti, ale aj rodičia, manželky, novinári, ktorí sa vyjadrujú proeurópsky, tých prenasledujú a hrozia im, že prídu o prácu, ak nebudú kráčať v jednom šíku s tými, čo sú pri moci. A oni iba hája demokraciu. Nemohli by sme urobiť zoznam krajín, ktoré sú v tomto zmysle v kríze? Kde sa takéto veci objavujú? Možno hovorím veľmi dramaticky, ale hovorili sme viacerí o, o zraniteľnosti, aká zraniteľná, krehká je táto sloboda, o ktorej hovoríme. Ľudské práva, aké sú krehké. Ja chcem povedať, že vo všetkých týchto spomínaných krajinách veľký počet e, ľudí, no, dokonca možno väčšina spoločnosti chce demokraciu. Chce udržať demokratický štandard. A som veľmi rada, že Komisia pre občianske práva si veľmi váži nástroje, ktoré máme ako Európska únia a to naozaj podporuje a posilňuje občianskú spoločnosť. Dúfam v dobrú spoluprácu, aby bolo možné z tohto nástroja vyťažiť posilnenie všetkých nás, ktorí zdieľame tieto hodnoty a že to bude pre lepšie fungovanie Európskej únie. Pán Kostek, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán komisár. Chcel by som povedať dve veci. Poprvé, situácia v Polsku a Maďarsku. Máte 100% pravdu, že komisia musí byť aktívna, aby, e, pra, aby právny štát, nezávislosť súdnictva, ktorá bol, boli zaručené, ale komisia si musí taktiež položiť otázku, ako je možné, že v Polsku alebo aj v Maďarsku mnohí občania volia takéto strany, ktoré potom vytvoria takúto vládu a potom spochybnia princípy právneho štátu. Má to možno niečo spoločné s politikou šetrenia v minulosti zo strany komisie, s európskou politikou, že ľudia na základe sociálneho zneistenia sa odvracajú od demokracie a volia takéto strany, pre ktoré demokracia už nie je taká dôležitá. Takže čo musí komisia robiť, čo by bolo potrebné, aby Demokracia aj v Polsku bola podporovaná, aby boli podporované tí, ktorí vyšli do ulic v Polsku, aby tam demonstrovali za nezávislosť súdov. Druhá vec. Vy ste hovorili o praní špinavých peniazí, o korupcii. Takéto prípady prania špinavých peniazí a korupcie tá sú taktiež, e, no, na ne upozorňujú whistleblowery, informátori a parlament, možno viete, minulý rok na to veľmi tlačil, aby komisia niečo predložila, teraz malo prísť niečo nové, takže ako to vyzerá? Thank you, Mr. Finally, um, Mr. Kasa. Napokon má slovo pán Kasa. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán podpredseda komisie Timmermans a ďalší kolegovia nám pripomenuli, že za ostatných 6 mesiacov za ostatné obdobie boli dvaja novinári zavraždení v súvislosti so svojou prácou, ktorou odhaľovali korupciu vo svojich krajinách. Početní ďalší boli vystavení nepriateľstvu a e, zastrašovaniu, aj keď to nebolo také drastické ako v prípade týchto dvoch. Zastrašovanie novinárov, aby mlčali to sa, na to sa používa aj e, finančné, finančné páky. Stalo sa to nedávno v Galícii napríklad. Právne páky, finančné páky. Niektorí poslanci apelovali na pána podpredsedu komisie Timmermansa, aby sa pripravila smernica, ktorá by ochránila novinárov v Európskej únii proti takémuto prenasledovaniu. Moja otázka znie, pripravujete takúto legislatívu a ak nie, aké opatrenia zvažuje komisia, aby ochránila novinárov pred takýmito zastrašovacími praktikami? A ďalšia otázka, ako sa skontaktovala komisia s malskou vládou, odkedy sa v tomto výbore hovorilo o súvisiacich témach? Kým odovzdám slovo vám, pán komisár, budeme mať tento týždeň rozprávu k Slovensku. Očakávame, že vo štvrtok a v piatok bude hovoriť delegácia. Veľmi stručne, keď, sa, keď treba čeliť istej situácii, napríklad ako teraz na Slovensku, keď sa zistí, že záverom záver nebude jednoznačný. Nedozvieme sa, či bol štát zapojený do vražd. Bude to len to podozrenie, zostane to tak vysieť vo vzduchu. Vznikne istá nedôvera. Nebude to preukázané. Aký je váš názor na takúto situáciu? Je to v súlade s tým, čo sme doteraz počuli? Treba vytvoriť naozaj špeciálnu legislatívu pre ochranu novinárov, na ochranu novinárov, alebo skôr sa treba vydať smerom ochrany základných práv. Aj pre nás v Libe je to dôležité, či skôr sa sústredovať na problémy základných ľudských práv alebo problém ochrany novinárov alebo ďalšie problémy? To je otázka z mojej strany a týka sa rozpravy o Slovensku. Čo si o tom myslí komisia? Ďakujem. Úprimne povedané, hneď nadviažem na túto tému. Mm, študujeme možnosť, ako zaviesť takúto legislatívu, ktorá by ochlaňovala novinárov. Aké kompetencie, aké právomoci však máme? To musíme, tie musíme neprestupovať, nerozširovať ich za hranicu, po ktorú môžeme ísť v členských štátoch. Veľmi prísne sledujú, či náhodou sme neprekročili svoje právomoci. E, veľmi ťažko sa mi odpoveda na vašu otázku len tak e, z pakruky pretože ochrana novinárov rezonuje v širšom kontexte. Treba využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii a zabezpečiť, že pri vyšetrovaní nejde len o okamžitých páchateľov, len o tých vykonávateľov, ale rozoberie sa aj to, ako to, že sa to takto skončilo. Čiže ak tu existujú prepojenia na organizovaný zločin, ak tu je isté podhubie, na to potrebujeme tie všetky nástroje, ktoré máme v rukách, aby sme to všetko objasnili. Eurojust, Europol, Interpol, Rada Európy. A jasne hovorím už aj to, že ja nevidím žiadny problém v úzkej spolupráci s inštitúciami, ktoré vytvorila Rada Európy. To nás neoslabuje, nevidím, nevyzeráme preto slabší, že spolupracujeme s inými. Prečo by sme nespolupracovali? Prečo by Európska komisia mala robiť od začiatku prácu, ktorú už vykonali odborníci v Benátskej komisii? Na čo to robiť dvojito, keď je tu vysokokvalitná práca a rešpektujú ju v Európe? Otázka, ktorú kladiete, je taká základná, že skutočne nemám na ňu jednoznačnú odpoveď, ale verím, že si musíme premyslieť, ako e, ísť do väčšej hĺbky, ako zorganizovať naše nástroje tak, aby sa stali instrumentáriom po ktorom môžeme siahnuť v podobných prípadoch. Nede tu len o jeden členský štát, ktorý má problémy s organizovaným zločinom. Nede tu o jediný členský štát, ktorý má problémy so slobodou médií je to všeobecnejšia otázka, či politickou kontrolou, hospodárskou kontrolou sa tu dejú nekalé veci. Keď pripravíme dokument, ktorý sa bude publikovať neskôr tento rok o všeobecnom rámci e, právneho štátu, môžeme využiť aj to, čo v uznesení bude publikovať váš parlament. Ale mienime sa vyjadriť k týmto veciam skôr všeobecne, Nebudeme hovoriť o konkrétnych členských štátoch, ktoré sa tu dnes spomínali. Skôr horizontálne poprepájame problémy, ktoré sa nachádzajú vo viacerých členských štátoch. A potom uvidíme, či by sme takýto nástroj, ktorý by sa horizontálne vo všetkých členských štátoch e, naprieč Európou dal uplatniť, nebudeme jednoducho kritizovať e, konkrétny členský štát v konkrétnych veciach. A čo toto? A čo toto? Tak nebudeme postupovať. E, pripravíme si širší rámec. A ak bude nejaký členský štát mať problémy, budeme ho kritizovať v tomto širšom kontexte. Pán Klod Moraes, čo sa týka Malty alebo Slovenska, vykonávame si svoju prácu, keď robíme vyšet... podporujeme vyšetrovanie napríklad zo strany Europolu? aby všetky fakty boli pokryté, tak aby sa, ako by sa to možno na národnej úrovni nepodarilo. Viem, že kolegovia z cudziny spolupracujú aj s Maltou, aj so Slovenskom, aby sa vykonala náležitá práca. Treba férovo povedať, že obe tieto spomenuté krajiny obe žiadajú o medzinárodnú podporu a dostali ju. Niekedy jej ju ponúkli, iní týmto krajinám. niekedy tieto krajiny same, same požiadali o pomoc, o medzinárodnú spoluprácu. Niekedy to boli národné orgány Scotland Yard alebo ďalšie. Niekedy Eurojust alebo Europol sú tými aktívnymi. Ale takto treba postupovať. To nás iba posilňuje. Vieme, že organizovaný zločin veľmi dobre vie, aké sú benefity interného unijného trhu. Organizovaný zločin je pravdepodobne najlepším operátorom na vnútroeurópskom trhu. Ak nezabezpečíme, že tí, ktorí bojujú s organizovaným zločinom, plne budú chápať, ako funguje interný trh a ak nebudú operovať na tomto vnútroeurópskom trhu, tak budeme jednoducho mať medzery v tom, čo vyšetríme. Jednotlivé orgány si musia vymieňať viaceré informácie, vybudovať si dôveru medzi sebou, vytvoriť si tie najlepšie praktiky, ktoré budú potom aplikované naprieč Európskou úniou a v zmysle právneho štátu. A to je čosi, čo súvisí so všeobecným rámcom pre médiá, ako to tu už odznelo. Teraz hovoríme o tom, že keď sme sa vydali na túto neuveriteľnú cestu na konci 80. rokov pre mňa osobne to bolo, keď som skončil univerzitu a jeden z mojich spolužiakov navrhol, že by Nemecko mohli, mohla byť zjednotená kolegyňa. A tejto kolegyňu, túto kolegyňu vysmiali. Povedali sme, my máme Nemecko tak radi, že chceme ich až dve. Nikdy sa to nestane, je to smiešne. A pozrite sa, aká obrovská zmena. Už len už iba niekoľko rokov uplynulo a Nemecko sa začalo zjednocovať. Takže treba prísť, eh, treba pochopiť, že tu nejde o lineárny pohyb vpred, že to je zložité a berúc do úvahy krízu, ktorú pozorujeme, migračnú, bankovú, terorizmu, reakcie populácie niekedy vygenerujú nový pohyb, novú vlnu. Niekedy sa spochybňujú základné zákony, základy samotné demokracie. Funguje pre mňa demokracia? Pýta sa jednotlivý človek. Mnohí ľudia, dobre to funguje? Niektorí ale otvorene obhájujú a obdivujú Putina. Ako to mohlo zajsť až takto ďaleko, že sa takéto niečo deje? Ale dokonca sa to deje aj v tomto parlamente, ako vieme. Takže musím súhlasiť s pánom Kaskom, že je tu zásadnejší problém, ktoré, ktorý treba vyriešiť. Súvisí s uťahovaním opaskov, s šetrením, s ľuďmi, ktorí sa obratili chrbtom k budúcnosti, pretože neveria, že nejakú budúcnosť majú a jednoducho ich zvedú tí, ktorí prezentujú imič minulosti ako niečo pekné, potom vstúpi do hry nacionalizmus, xenofóbia ktorá je úzko spojená s nacionalizmom. Dokonca vidíme opätovný nástup eh, antisemitizmu, islamofobie. Je to niečo, čo je namierené proti tomu, čo celé dekády budujeme v Európskej únii. V stavke teraz je viac než jednotlivé prípady o ktorých rád porozprávam, ale chcem vám povedať, e, aké, ako to vidím ja, aké komplexné to je, aká to je ak základná, zásadná výzva nášmu spôsobu života, to, čomu tu čelíme. Pri mnohé členské štáty, pri mnohé situácie sa udiali. Politici majú postoj, ach, tie médiá, keď e, so mnou nebudú priateľsky nakladať, tak prehrám ďalšie voľby. Čo s nimi? Umlčať ich? E, zastrašiť ich? použiť nástroje, ktoré zabezpečia, že o mne už nebudú hovoriť e, zle. Všetky tieto nástroje sa používajú. A to je v kontexte nových médií, sociálnych médií, ktoré nastúpili a ktoré sa nesprávajú podľa tých pravidel ako tie staré. Dnes chcem povedať niečo o správe, o nejakých usmerneniach, ktoré sa týkajú sociálnych e, médií. Napríklad tu máme falošné správy vygenerované, vymyslené, ktoré môžu skresliť celý obraz. V demokracii by sa to nemalo diať. Potom vznikne tzv. demokratúra, ako v Rusku. Je to kombinácia demokracie a diktatúry. Treba vybudovať systém e, vzájomných poistiek a protivách, keď sme sa vydali týmto smerom. A v tomto kontexte musím povedať, e, úcta k tým, čo prehrali voľby, tá je zásadná. Úcta k, to, k tým, ktorí fungujú v inom orgáne vlády. Váš oponent je váš oponent a nie je úhlavný nepriateľ. Takto treba v Európe konať, takto sa treba správať, aj keď nesúhlasíme s našimi oponentmi. Keď ľudia nesúhlasia, veľmi rýchlo ich hneď označia za nepriateľov štátu alebo nepriateľov ľudu a to otrávi demokraciu ako jedom pretože ľudí vytlačate zo systému a to je koniec demokracie, pretože niektorý deň sa ukáže, aký je tento jed silný, pretože vy sami sa začnete tak báť, že vás vyhodia zo systému, že ho radšej začnete rozbíjať, aby ste sa tomu vyhli. Ale dovolte mi povedať vám, ak niekto z vás kandidoval v šiestich voľbách a niektoré z nich prehral, Stalo sa niečo? Veď potrebujeme rovnakú silnú opozíciu v demokracii ako silnú vládu. Ak neposilníte opozíciu, nebude silná ani vláda. To je mimoriadne dôležité. A chcem povedať pánu Jurekovi, ktorý tu hovoril o špecifickom prípade eutanázie v Holandsku. Ľudia, ktorí to robia mimo zákon, sú potom odsúdení. Prenasledovanie v Holandsku sú jednoducho odsudzovaní takíto ľudia. A ak sa máme vrátiť ak mám vrátiť láskavosť pánu Jurekovi, e, keby som povedal niečo o e, interrupciách v Polsku, hneď by ste mi povedali, do toho vás nič nie je a mali by ste pravdu. Národné politiky, národné kompetencie e, sú dostatočné pre túto oblasť a my sa nemáme čo do toho starať, ale ja, ja sa chcem vyjadriť k tomu, aby Poľky mohli žiť tak, ako sami chcú, aby mohli urobiť to, čo sami samé chcú. Európska komisia má isté kompetencie a sú oblasti, ktorých kompetencie právomoci nemá. A v záležitosti eutanázie nemáme právomoci udelené. Ja to hovorím preto, že vás chcem ubezpečiť, že ak niekto koná nezákonne v Holandsku, bude potrestaný všet, podľa všetkých zákonoch, zákonov, ktoré máme k dispozícii. A aj sa to deje. A teraz otázka, o, ktorá sa týka rozpočtových pravidiel, či by mala byť kondicionalita. Dovolte mi to povedať takto. Naozaj verím, že naprieč Európou, ak sa pochybuje o právnom štáte, bude sa pochybovať aj o tom, či peniaze daňových poplatníkov, ktoré plynú do Európskej únie, sa míňajú náležitým spôsobom. A toto nesúvisí len so štrukturálnymi fondmi, súvisí to aj so všetkými platbami, ktoré európsky poplatníci platia, či sú to priame platby, hoci aj keď cezhraničné platby. A viem, že je to právne komplikované vytvoriť z toho nejakú, e, nejaký rozumný rámec, pretože aktivity musia byť proporčné k tomu, čo sa deje, k tomu problému, ktorý sa rieši. Takže ja to nevidím ako nejakú stanovenú vec, že by to bolo niečo za niečo. Ukážte nám solidaritu v tejto oblasti a my vám dáme peniaze. Nie, ale je treba sa na to pozrieť, treba to preskúmať, je treba mať ako všeobecný princíp pravidlo, že pokiaľ sa nemôžeme byť istí, že peniaze budú e, vynaložené podľa pravidel, tak možno by sme tie peniaze nemali e, nikam poslať. A chcel by som všetky členské štáty vyzvať, aby sa pripojili k úradu Európskeho protokurátora, lebo to je dobrý nástroj na to, aby sa zisťovalo, či európske nástroje sa príslušným spôsobom vynakladajú. A rozhodne, pokiaľ sú tam nejaké pochybnosti, tak je treba to preveriť. Toto je zásadná vec. Možno by ste to mohli e, pre, preklopiť. Je to len nápad. Pokiaľ nechcete pristúpiť k EPPO, tak možno by bolo treba si zvážiť, či by ste mali byť súčasťou európskeho finančného systému, pokiaľ nemôžeme skontrolovať, či peniaze sú náležite e, použité. Máme tu aj rozhodnutie Európskeho súdneho dvara. Národní sudcovia sú európskymi sudcami pri výkone svojej funkcie, takže pokiaľ už neviete, či tieto sudcovia sú nezávislí, alebo či ich činnosť je riadená e, politikou nejakej strany, tak už nie je isté, či títo sudcovia sú nezávislí a tým pádom by sa európsky systém ničil. Takže tu musí byť riadny prístup európskych sudcov priamo k Európskeho súdneho dvoru, bez toho, aby sa do toho vláda miešala. Toto je zásadný princíp EÚ a ja som veľmi rád, že Európsky súdny dvor v Luxemburgu toto opäť jasne nedávno potvrdil. Taktiež tu bola nadnesená otázka v súvislosti s krokmi voči Maďarsku. Chcem to jasne povedať, nehovoril som o Maďarsku teraz, hovoril som o ňom minule, ale môžem o ňom hovoriť zas. Je tu pár jasných súdnych prípadov, na ktoré sa pozeráme teda v súvislosti s Maďarskom, napríklad e, v súvislosti s mimovládkami, so zákonom o vyššom vzdelávaní a tak ďalej. Tu máme stanovisko ohľadom e, azylového práva v Maďarsku, takže tam budeme pokračovať. Nechcem, aby niekto si myslel, že nič nerobíme. Naďalej budeme pokračovať. Ale taktiež by som chcela povedať jednu vec ohľadom politickej kultúry. Nie všetko môže vyústiť v súdne konanie alebo v legislatívu. Je treba viesť dialog a ten spôsob, ako hovoriť o európskych inštitúciách, o demokracii, o ľuďoch s rôznou vierou alebo rôznej rasy, toto má všetko dopad na atmosféru a taktiež na demokratickú spoločnosť. A ja si myslím, že máme dôvod viesť veľmi otvornú diskusiu s maďarskou vládou a maďarskými úradmi. Taktiež sa pozeráme na tzv. zákon -šereš. Takže to som chcel jasne povedať. Ďalej. Otázka pani Ernst. Či sú zmluvy dostačujúce? Myslím, že k tomuto som sa už vyjadril keď som načrtol celkovo ten kontext v mojom úvode, lebo áno, je to ako futbalový zápas, použiť túto analógiu. Pokiaľ sa niekto rozhodne ignorovať rozhodcu, tak už sú pravidla jedno to mal byť súčasťou demokratickej kultúry v EÚ a právneho štátu, že by sme mali rešpektovať zmluvy, ktoré sme podpísali. A pokiaľ sa to nedeje a súd vás napomenie, tak je treba rozsudok súdu implementovať. No a treba byť obozretný, aby tento princíp nebol obetovaný na altári, na altári tzv. národnej e, zvrchovanosti je treba byť veľmi opatrný, pretože pokiaľ porušíte princípy právneho štátu, tak to nie je len jedna alebo dve veci, ale v podstate sa tým naruší celá textúra Európskej únie. Už som sa vyjadril väčšie väčšine veci ešte Brexit a dodržiavanie základných práv. Viete, že my ako komisia sa cítime podporovaní týmto parlamentom vo vašom neochvejnom boji za práva občanov, britských občanov a aj občanov iných členských štátov. Ja si myslím, že, toto, že Brexit je tragická udalosť, je to smutné, ale pokiaľ to povedie k nedodržiavaniu súčasne platných občanských práv, tak to bude ešte väčšia tragédia. Takže môžeme, alebo musíme zachovať úroveň ochrany práv, tak ako je to stanovené v charte základných práv. Pani Anderson o tom hovorila, či sú to nejaké ďalšie dokumenty. Pozrieme sa na to a uvidíme, čo sa dá robiť, aby sme podporovali dodržovanie týchto práv. Pani Gomeš mala špecifickú otázku ku konkrétnym udalostiam na Malte. Ja nemám všetky informácie, o ktoré ma žiadate. Žiadate skutočne veľmi konkrétne veci, hovoríte o konkrétnych osobách. Ja som sa všeobecne vyjadril k otázkam, ktoré nadnesla vaša správa. Naďalej sa budem venovať tejto téme. Budeme v kontakte s malckými úradmi. Nedávno som hovoril s malckým premiérom, keď prišiel na summit. Bolo to stretnutie 27 lídrov. Taktiež som hovoril v rámci Rady pre všeobecné záležitosti s ministrom pre európske záležitosti. Takže skutočne na nich tlačím a žiadam o spoluprácu. Ďalej, čo sa týka Bielej knihy, tak tá bola zverejnená so stanoviskom polskej vlády. Dokument bol zaslaný, bol publikovaný na verejnosti, bol zaslaný nám a iným aktérom. Verejnosť a organizácie, ktoré o tom niečo vedia, nám zasielajú taktiež svoje názory. Toto je dobre, toto by mohlo obohatiť diskusiu, aby sme mali informácie od ľudí, aby sme videli, ako reagujú. Ja už som dostal z viacerých členských štátov reakciu, ktorá bola taká, že prosím, ona sa hovorí v tejto bieloknihe, ale je treba objasniť naše stanovisko, takže toto je dobré. Je treba obohatiť túto diskusiu, aby sa to dozvedela čo najširšia verejnosť. Všetci tí, ktorí sa to priamo alebo nepriamo týka, aj členské štáty by sa k tomu mali vyjadriť, aby sme mohli to jasne a presne vyjadriť. A na konci tohto mesiaca uplynú tri mesiace, čo sa týka teda polských úradov ich reakcie, takže čakáme objasnenie zo strany polskej vlády a ja som neo, nekonečným optimistou, verím, že to nakoniec vyriešime a to nehovorím nič nové asi polským člen tohto výboru, lebo tí, ktorí to nakoniec budú musieť vyriešiť, to budú Poliaci. My môžeme pomôcť, môžeme ukázať hranice, po ktoré môže zajsť polská vláda, aby pritom ešte stále rešpektovala princípy právneho štátu v Európskej únii, ale ide tu aj o demokratickú kultúru. A pokiaľ súhlasíte s tým, že nakoniec Poliaci si musia učiť svoju budúcnosť, či sa ho bude uberať v takom rámci ako iné, iné národy, alebo či pôjdu vlastnou cestou a ja z celého srdca a zrovna moju osobnú skúsenosť dúfam a verím, že Poliaci naďalej budú chcieť byť súčasťou spoločnej európskej budúcnosti. Ja si dokážem predstaviť prosperujúcu Európsku úniu, ktorá by bola bezpečná, pokiaľ by sa niečo také nestalo, pokiaľ toto by mohlo ešte viesť k ďalšiemu odsudzeniu a vzdialeniu medzi nami. Takže dúfam, že prídu nejaké výsledky. Ďalšie týka whistleblowerov, informátorov, tak na tom pracujeme, snažíme sa vypracovať určitý návrh Vedol som rozhovor taktiež s kolegami. Taktiež berieme do, na vedomie aj názory prejavené tuto v parlamente, aj názory ďalších aktérov, taktiež stanoviska Rady Európy. Pozrieme sa taktiež na usmernenia v súvislosti s národnou legislatívou a uvidíme, čo sa dá robiť, aby sme situáciu zlepšili. Už som hovoril o otázke nárastu miery xenofóbie a rasizmu. Myslím si, že v tom kontexte je zásadné, aby sme dali najavo, že máme riešenie pre utečenú otázku a pre migračnú krízu. Je to otázka, ktorá nezmizne. Migračný tlak na Európu bude pokračovať ešte celú generáciu alebo dve a pokiaľ by reakciou na toto malo byť vytvoriť nejaký rozprávkový kontinent, kde si myslíme, že pokiaľ postavíme plod a zavrieme hranice, tak všetko vyriešime, tak v Európe bude, budú čas ešte ťažšie než doteraz. Budeme Európane stať proti Európanom, jedni susedia budú žobrať u druhých, budeme sa vyhýbať situácii, ktorá by bola prospešná pre všetkých a vytvoríme tu taký trumpský svet toho, že buď vyhrám ja, alebo ty a vždy ten druhý musí prehrať. A toto je e, v podstate nebezpečené pre spôsob, akým spolupracujeme. A vytvárame tu takú atmosféru, kde si každý myslí, že pokiaľ e, sa sused bude mať zle, tak ja sa budem mať dobre, ale nie, iba pokiaľ sa sused bude mať dobre, tak aj ja sa budem môcť mať dobre. Pokiaľ môj sused bude silný, tak aj ja budem silný pokiaľ uveríme nejakej e, ilúzii, tak ako to predkladá napríklad Putin, že pokiaľ tvoj sused je slabý, tak ty budeš silný, tak môžeme zabudnúť na právny štát a na prosperitu a určite aj na Európsku úniu. A migračná kríza je tu zásadná. Pokiaľ sa vzdáme myšlienky, že to môžeme vyriešiť kolekt- len kolektívne ako Európania, uveríme tej ilúzii, že pokiaľ postavíme ploty a zavrieme hranice, tak to vyriešime, tak všetci zlyháme. Takže chcem vás všetkých požiadať o to, aby sme našli cestu kupredu spoločne, aby sme modernizovali dublinské nariadenie, aby sme zlepšili kontrolu externých hraníc, ale zároveň je treba, aby sme boli v kontakte s našou vlastnou ľudkosťou, aby sme zastavili nárast xenofóbia a rasizmu v Európe. Prepašte, som hovoril tak dlho, ale ďakujem za vašu bohostinnosť. Nie, vôbec nič ste neporušili, nehovorili ste dlho. Ďakujeme za váš prejav aj za tú diskusiu. Ďakujem kolegovia. Ešte prosím chvíľočku. Máme tu ďalší bod. Len rýchlo. Koordinátor Libe sa minulý týždeň rozhodli, že na plenárke predložia návrh uznesenia v súvislosti s organizáciou občanskej spoločnosti členských štátov. Pokiaľ máte čas, tak sa na tento dôležitý bod, na toto dôležité uznesenie môžeme ešte rýchlo pozrieť. Chcel by som požiadať kolegov o pozornosť. Hlasovať sa bude v Libe 9. apríla. Požiadame o rýchlu prácu, pokiaľ by sa ešte chcel niekto teraz rýchlo vyjadriť. Michael Bonny. Ďakujem, Claude. Myslím si, že tu veľmi dobre pokračujeme v našich skorších diskusiách. Podpredseda Timmermans povedal, že v podstate všetko závisí od nášho postoja v jednotlivých členských štátoch. Závisí to od toho, ako budeme používať demokraciu, ako budeme brániť právny štát, nakoľko budeme pripravení budovať naše hodnoty. Už sme vo viacerých skupinách diskutovali o týchto otázkach, o úlohe organizácií pre občanské spoločnosti a ako by tieto organizácie mohli napomôcť rozvoju demokracie, taktiež rozvoju participatívnej demokracie, aby sa lepšie mohli braniť naše hodnoty. A ukázalo sa, že aj po prezentácii agentúry pre základné práva ukázalo sa teda, že sú tu problémy, že sa zmenšuje priestor pre občanskú spoločnosť v Európe. A keď analizujeme všetky tieto otázky a zúčastňujeme sa rôznych stretnutí, tak vidíme, že ako vzniklo toto uznesenie. Prečo je dôležité? Predovšetkým preto, že potrebujeme odpoveď a podporovať organizácie občanskej spoločnosti, aby sa mohlo vybudovať dobré prostredie pre demokraciu, právny štát a účasť občanov na politike a na verejnom živote. Sú tu určité nástroje, ale mnohé inštitúcie vykonali hodnotenie situácie, okrem iného Európsky hospodársky sociálny výbor. A zistenia boli také, že tie nástroje nie sú dostačujúce, takže potrebujeme špecifický nástroj, hovoríme mu európsky nástroj pre európske hodnoty a je treba o ňom diskutovať, lebo zároveň tu diskutujeme o viacročnom finančnom rámci a v správe, ktorú predstavil výbor pre rozpočty, niektorí ľudia z rôznych politických skupín predložili určité pozmeňujúce návrhy a teraz v článku 85a máme odporúčanie také, aby sa vytvoril tzv. interný európsky fond pre podporu občianskej spoločnosti a príslušné organizácie, ktoré sa venujú otázke ľudských práv a tento fond by správala Európska komisia. A je veľmi dôležité, to je druhá vec, mať priamy nástroj, takéž financovanie na európskej úrovni. No a samozrejme, že potrebujeme kombinovať viacero finančných otázok, ale určite by pomohlo mať takýto priamy európsky nástroj dispozícií, ktorý by spravovala komisia. A myslím si, že je veľmi dôležité, keď hovoríme na organizácie občianskej spoločnosti, tak hovoriť predovšetkým o miestnej úrovni, lebo tam predovšetkým tieto organizácie potrebujú podporu. V rámci nových politických skupín sme diskutovali tieto otázke. Myslím si, že je to veľmi dôležitá otázka pre nás, pre všetkých. No a príde naše uznesenie, prebehne na plenárke diskusia a potom môžeme taktiež prispieť do diskusie ohľadom budúceho viacročného finančného rámca a môžeme potom skutočne podporovať organizácie občianskej spoločnosti v Európe. E, Michal, ja som si vedomý toho, že Veľmi tvrdo sa tam pracoval, nechcem túto diskusiu naťahovať. V piatok prebiehala technická diskusia, potom čo padlo rozhodnutie koordinátorov e, spustiť celý ten postup. Myslím si, že také otázka o rôzne mechanizmov je veľmi citlivá, ale je treba tam pracovať aj rýchlo, lebo 9. apríla mám teda končí to obdobie na diskusiu. Pani Stevens, chcete, chcete sa k tomu ešte rýchlo vyjadriť? a potom birgi, takže prosím rýchlo alebo stručne. Nie rýchlo, ale stručne. Ďakujem. Pán predseda, vážení kolegovia, chcela by som zareagovať na návrh pána Bonyho. Moja delegácia NVA podporuje dôležitosť rešpektu alebo dodržiavania základných práv, ale má určité obavy pochybnosti súhlasu s týmto návrhom. Predovšetkým preto, že mimo vládky ktoré podnetili tento návrh, naznačujú, že je tu problém s demokraciou v Európe len preto, že niektorí voliči sa rozhodli ináč, než mali. Ale to, to boli rozhodnutia, ktoré sa nepačia eurofederalistovým vládkam. Ale je oveľa demokratickejšie, že všetky rôzne prúdy a myšlienky sú súčasťou verejnej diskusie bez toho, že by táto diskusia bola verejnou správou alebo vládkami nejak riadená alebo vplyvňovaná. Takže tento návrh sa približuje príliš predstave správy, ktorá chce e, ovplyvňovať verejnú diskusiu, tak ako sa tam napríklad je v Španielsku a v Turecku. A ja sa pýtam, pri, či by občania toto nemali e, považovať za vnúcovanie politicky korektného e, myslenia. Čo sa týka tých xenofóbnych postojov, áno, súhlasím, že xenofóbia, že proti tej musíme bojovať a veľmi bojovať, ale Taktiež je treba e, zmeniť náš prístup k imigračnej kríze v Európe. A ten fakt, že v mnohých krajinách sú euroskeptické, eurokritické strany pri moci, toto nepoukazuje na demokratický deficit, ale naopak na to, že Európa nie je schopná robiť to, čo občania EÚ od nej očakávajú. Zaručiť bezpečnosť, zamestnanosť a riadny prístup k riešeniu migrácie. Pokiaľ by si EU plnila svoje úlohy a priniesla aj politiku, ktorá pri, predstavovala pridanú hodnotu pre našich občanov, tak tu absolútne nepotrebujeme takýto európsky nástroj pre európske hodnoty, ako sa to dnes naznačuje alebo predkladá. Takže ja by som nechcela, aby toto uznesenie sa rýchlo prehnalo parlamentom. Je treba si zvážiť dôsledky. Ja sa k tomu vyjadrím neskôr ešte širšie, ale myslím si, že je zásadné, že som teraz toto povedala. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Zapísané. Až Birgit dohovorí, tak sa k tomu vyjadrím. Ďakujem, Klod. Myslím si, že máme oficiálne ešte 10 minút a nebudem hovoriť 10 minút, ale Chcela by som povedať jednu vec. Podporujem to, čo povedal Michal. Už sme to diskutovali aj na koordinátoroch. Áno, a Timmermans to povedal, že keď hovoríme o demokracii a o právnom štáte, tak niektoré veci môžu byť urobené prostredníctvom rozhodnutia súdu a prostredníctvom zákonov, ale demokracia a právny štát to je niečo, čo, čím musíme žiť. Je to aj naše vlastné stanovisko, náš postoj, ako si vážime demokraciu a ako chceme ľudí povzbudiť aby využívali všetky svoje demokratické práva, ale podporovať demokraciu to je taktiež sociálna otázka. Pokiaľ si ľudia myslia, že ich život nezaujíma väčšinu alebo vládu, tak prečo mali voliť? Veď voľby sú zásadnou súčasťou demokracie. Ja taktiež súhlasím s tým, že nie vždy je to vláda. Potrebujeme nezávislé, kritické investigatívne médiá, ale taktiež potrebujeme určité mimovládky, ktoré majú dobrú expertízu, aby nám poradili alebo poukázali na niektoré veci, ktoré nám možno unikli pri našej politickej práci, ale taktiež sú tu určité kritické body. Už sme na úrovni úradníkov začali určité zmeny, lebo ako rozhodneme, ktorá vládka dostane financie, aké sú kritéria, aké je to posolstvo, ktoré vysielame smerom do členských štátov, ktoré majú taktiež určitú zodpovednosť. My k tomu len niečo pridávame. Som si istá, že nájdeme riešenie, lebo ho musíme nájsť. Mám len jednu praktickú vec, dúfam, že ju čo skoro vyriešime. Pokiaľ príde nový nástroj, nie nejaký, ktorý už existuje. My ho len prispôsobíme a zmeníme, aby sme toto umožnili. Tak je zaujímavé, že v dobách, kedy si musíme byť vedomí toho, že nie len kvôli Brexitu sa náš rozpočet zmenší, taktiež vynakladáme veľa peňazí v rôznych oblastiach, napríklad na kontrolu hraníc, na bezpečnosť a obranu, a všetky tie bezpečnostné opatrenia, ako napríklad PNR a ďalšie, ktoré už stáli milióny eur a ešte ani nefungujú, tak my tam vynakladáme stále viac peňazí, ale rozpočet bude naďalej rovnako malý. Takže tu je treba nájsť nejaké riešenie, ako toto vyriešiť. A ja nenavrhujem nepodporovať mimovládky, ja navrhujem, robiť, tlačiť viacej na členské štáty, aby prispievali viac do európskeho rozpočtu, alebo sa zamyslieť nad nejakým iným riešením. A toto už nespadá do kompetencie LIBE, pán predseda, prepačte. Tu ide o rozpočet, ale taktiež tu ide o rovnaké práva. Ja by som rada videla, že sa niečo deje v oblasti daní, že všetci platia dane, že podniky platia dane, a možno by sme mohli hovoriť aj o finančných transakciách, ale daní z finančných transakcií, tak aby sme dostali tie peniaze navyše. Takže možno len pár nápadov, s ktorými sa budem musieť zaoberať, ale vo všeobecnosti podporovať mimo vládky v poriadku. Taktiež tu padol taký nápad, že možno zastaviť niektoré mimo vládky, ale v každom prípade predpokladám, že sa nájde riešenie. Ďakujem, Birgit. Aby som bol úprimný, tak vy odzrkadľujete, bo hovoríte o, tej pozitívnej, o pozitívnych tejto myšlienky, ale taktiež hovoríte o tom, že to je komplexné. Koordinátori toto chápu, skutočne sme na tom intenzívne pracovali. Pán Bonny zorganizoval veľa schôdzí, veľa sa diskutovalo a taktiež je to v jednej línii s návrhmi ďalších kolegov. Niektorí mali podobné názory, návrhy. Chcel by som len povedať, že je treba pokročiť. Je treba sa dohodnúť, ako budeme približne pokračovať. Samozrejme sú tu rozpočtové implikácie, to je jasné. Potrebujeme riešenie. No preto je treba sa dohodnúť o tom, ako bude ten politický mechanizmus vyzerať. A tak ako to povedal pán Bony, mali by sme sa snažiť dopracovať sa k uzneseniu. Ja to vidím takto. A napriek tým obavám, ktoré vyjadruje Helga a celé EKR, tak toto samozrejme môže byť súčasťou nášho uznesenia, taktiež diskusie, ale myslím si, že tu padlo väčšinové rozhodnutie koordinátorov vyda toto uznesenie. Takže tým je treba sa riadiť. Takže Michal, ešte len stručne. Ďakujeme. Je to veľmi dôležité. A musíme sa vyhnúť situáciám, kedy to bude proti demokracii. Malo by to byť jasné, že toto je na dialog, nie boj. Treba podporiť všetky typy organizácií, ak budú otvorené dialógu s rôznymi skupinami, podnikmi, organizáciami. Súhlasím s otázkou i problémom, ktorý naškrtla Birgit. Je to problém rozpečtu, ale tomto čase sa diskutuje rozpočet. Myslím si, že počas rozpravy s komisiou môžeme zaručiť to, že sme otvorení diskusii tomu, ako zorganizovať mechanizmy a jasnosť toho, ako by mal tento nástroj fungovať. To by bol náš príspevok aby sa našli riešenia a optimizovalo sa riešenie. Ďakujem. Kto robí tú prácu so zamestnancov? Samozrejme, že ty. Len krátka poznámka. Je pravda, Spomenula som rozpočet, ale cítim sa zodpovedná, lebo prostriedky od niekiaľ musia prísť. Čokoľvek rozhodneme, sme za to zodpovední. Chcela som len spomenúť, že si treba uvedomiť, že tu môžu byť problémy a neteší ma, ak sa peniaze zoberú z iných dôležitých inštitúcií. Takže chcela som, tu prestanem. Už sme zvládli zložitejšie veci. Určite to zvládneme. Dobre. Teším sa na e, stretnutia skupín. Neviem, kedy presne sú. Veľa šťastia. Je to dosť nabitý program. Ďakujem vám, kolegovia, za pozornosť. Vážim si to o to viac, že je pondelok v Štrásburgu. To je mimochodom koniec tohto stretnutia, ak nemáte niečo iné.